O 12. budeme hlasovať. Môžeme teda prejsť k nasledujúcemu bodu dnešného programu. Sice vyhlásenie pani vysokej predstaviteľky únie e, k situácii v Nigérii. V mene pani vysokej predstaviteľky si opäť e, vypočujeme e, dánskeho pána ministra. Thank you again. Opätovne vám veľmi pekne ďakujem za to, že teraz môžem niečo povedať eh, o Nigerii v mene Telky. Je to pre mňa veľká čest, že tu môžem byť a hovoriť aj o tomto bode. Nigéria je veľmi dôležitá ryžovatka. Eh, Reformná politika prezidenta Jonatána môže vytvárať eh, budúcnosť Nigérie. Demokracia sa konsoliduje a hospodárstvo pomerne rýchlo rastie. Nigéria má potenciál na to, aby sa stala najväčšou a najväčšou a najsilnejšou ekonomikou v subsahárskej Afrike, a to už o pár rokov zohráva obrovskú úlohu na celom africkom kontinente. Minulý, minulý rok bola, bola Nigéria členom um, Rady bezpečnosti a v súčasnosti uh, je členom Komisie pre ľudské práva. Bývalý prezident Obasanio stál nedávno na čele hospodárskeho spoločenstva západoafrických štátov a Africkej únie v Dakare, aby monitorovali voľby. Ja by som chcel poďakovať vám, vážení poslanci, za váš záujem o Nigériu. Hovorím to s hlbokým presvedčením, pretože mám teraz tú čest zastupovať vysokú predstaviteľku, podpredsedničku komisie pani Ešto, Eštonovú. Mal som teda tú čest zastupovať ju na nedávnom ministerskom zasadnutí v Nigérii 8. februára. Nigéria ešte stále má pred sebou obrovské výzvy. Európska únia odsudzuje nedávne útoky, ktoré boli e, vykonané Boko Haramom, pri ktorých prišlo život mnoho ľudí vianočné bombardovanie kostolov a nedávne samovražedné útoky e, na kostol Vios, konkrétne 26. februára a potom 11. marca, sú skutočne šokujúce. A tak e, sú aj všetky ďalšie útoky, ako ten v Kano, ktorý bol spáchaný pred niekoľkými e, týždňami. Bohužiaľ, počet útokov a úmrtí každým dňom narastá. Vysoká predstaviteľka Eštonová opakovane vyjadrila svoju sústrasť, solidaritu, sympatie s obeťami, zranenými a ich rodinami. Ja by som chcel tiež využiť túto príležitosť na to, aby som vyjadril náš smútok z, zo straty životov dvoch dvoch unesených eh, v Nigerii 8. marca. Toto rezolútne odsudzujeme. Naša sústrasť patrí im rodinám za tú nenahraditeľnú stratu a želáme im veľa síl v týchto náročných časoch. Európska únia podporuje nigerijské orgány v boji proti terorizmu pri ochrane všetkých občanov, hlavne tých najzraniteľnejších skupín a pri dodržiavaní práva na život a e, pravidel z právneho štátu. Príčin tragédie v Boko Haram je viacero a jedno z nich je aj to, že sú najhoršie socioekonomické indikátory v Afrike. Nigéria a severovýchod Nigérie je jeden z zabudnutých regiónov sveta. My sme prislúbili vláde pomoc. Útoky Boko Haram a ciele sú zamerané na sekulárny demokratický štát moslimov a kresťanov. Nigéria je sekulárny štát kde je garantovaná, ústavne garantovaná náboženská sloboda. Alebo Haram sa snaží využívať a zneužívať etnonáboženské rozdiely, ktoré budú v takejto obrovskej a rôznorodej krajine vždy existovať. Komplexné problémy Nigérie majú istotne aj náboženský rozmer. Avšak nemôžeme všetko zvalovať na náboženstvo. Je tu. Zradili sme lokálny dialog o ľudských právach, kde sa hovorí o nábežnických slobodách a o slobode vierovýznania tiež. A posledný dialog sa uskutočnil v februári tohto roku a my chceme podporovať obyvateľov Nigérie, tak aby sa nezneužívalo náboženstvo na legitimizáciu politicky motivového násilia. Ja by som chcel ešte dodať, že Európska únia vystupuje v týchto otázkach veľmi rezolútne, hlavne za ostatných dva roka. Veľa krajín, nielen Nigéria, sa prežívajú skutočný rozmach náboženskej nenávisti a násilnosti. Využili sme všetky nástroje, či už bilaterálne alebo na multilaterálnych fórach v New Yorku alebo v Ženeve, aby sme boli v prvej línii v boji proti náboženskej netolerantnosti. A Európska únia bude stále sledovať eh, situáciu eh, v krajinách a bude eh, podávať jasné správy o opatreniach, tak ako to bolo vo februári 2011, ako si to vyžiadala Rada ministrov zahraničných vecí, tak všeobecné opatrenie Európskej únie, všeobecné opatrenie tej Európskej únie v tomto ohľade zreviduje a skontroluje Rada pre zahraničné veci. A to už v nadchádzajúcich mesiacoch. Nigeričania príjmajú iniciatívy na uvoľnenie situácie, tak ako asociácia moslimských študentov, ktorá na Facebooku poukazuje na, na zločiny Boko Harama. Označujú ho tam ako označujú, je tam označený ako náboženský fanatik. E, katolícky biskupy tiež zdôraznili, že Boko, kríza Boko Haram a tiež e, dostal to najlepšie, najlepšie z mnohých Nigeričanov, e, tak moslimov, ako aj kresťanov pri vzájomnej ochrane. No a Viacerí prominentní členovia hnutia Boko Haram boli zatknutí a počas mojich, mojich stretnutí s nigerijskou, s predstaviteľmi nigerijskej vlády vo februári som ich podporil pri myšlienke vypracovania stratégie proti terorizmu. Nigeria zohráva veľmi dôležitú úlohu pri stabilizácii regiónu. Je to štvrtý najväčší e, vývozca ropy na svete a druhý najvä, najväčší vývozca a najdôležitejší vývozca eh, LNG do Európskej únie. Európska únia podporuje Nigériu v boji za slobodu a demokraciu. Krízy v Libérii, teda v Líbii, a india hovoria sami za seba. Ja som, som dohovoru s partnermi, ktorí majú podobné názory ako my. Schôdza ministrov, rada ministrov, zasadnutie ministrov no sa dohodla na viacerých veciach, ktoré budeme teraz preskúmať detálnejšie. Jedna je dohoda o zriadení lokálneho dialógu, o miery bezpečnosti a ochrane, obrane. Rio 20 bolo veľmi zaujímavé vypočuť si nigerijských lídrov, ako oni vnímajú hospodársky rast. Diverzifikujú, aby znižili svoju závislosť na rope a plyne, investujú do infraštruktúry a polnohospodárstva a zameriavajú sa na vytváranie pracovných miest pre mladých, pre mladú rastúcu populáciu 160 miliónov ľudí. Ja som veľakrát počul, že Nigéria vyzva Európu, aby investovala a účastňovala sa rastu na druhej strane má pred sebou Nigeria vážne e, výzvy. V neposlednom rade boj proti chudobe, lepšie riadenie, etnická harmónia, boj proti korupcii a zločinu si vyžadujú dlhé snahy. Ale situácia v Nigerii sa za ostatné roky neustále zlepšuje, ale napriek tomu ešte stále sa dajú dosahovať pokroky bezpečnostná situácia v delte Nigeru, aj keď sa zlepšuje, je stále veľmi krehká. Región je veľmi dôležitý pre celonárodné hospodárstvo kvôli ťažbe ropy, takže zaručenie mierového rastu je úplne veľmi dôležité. Európska únia v súčasnosti implementuje program v hodnote 200 miliónov eur, aby pomohla regiónu tehly, kamene a slova sa dajú použiť na to, aby rozdelili ľudí, ale tiež na stavanie mostov. A preto, vážené poslankyne, vážení poslanci, vás vyzývam, aby ste využili vy svoje kontakty s Nigériou, aby ste podporili a umožnili vybudovať tento zásadný most s Nigériou a ja sa teším na uznesenie, ktoré Európsky parlament, dúfam, zajtra príjme. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. No slovo teraz v mene EPP dostáva Mário Mauro na dve minúty. Grazie, signor presidente. E- Ďakujem, pán predseda. Pán minister, rád by som sa vám poďakoval za skutočne dobré e, vysvetlenie e, situácie v Nigérii. Rád by som tu verejne prehlásil, že e, Rianko Molinára Keris McMellis dve osoby, ktoré túto krajinu veľmi milujú, nasadili svoje životy v prospech tejto krajiny a prišli o život, rovnako ako tisícky iných ľudí, ktoré padnú za obeď hroznej stratégii pod rúškom božích slov. Sa tam e, zabíjajú ľudia a e, pokrok, ktorý bol dosiahnutý, e, je e, opäť zničený. Občania toho už urobili veľa. Skutočným problémom Nigérie však nie je etnicko-náboženská otázka. Za týmito etnicko-náboženskými napätiami sa skrývajú mocenské záujmy. Práve ostatné mesiace sú veľmi negatívne poznačené týmito e, politickými snahami. Musíme sa e, na situáciu tam pozrieť, ale nedokážeme predpovedať, či je možné vyhnúť sa občianskej vojne. Fundamentalistické skupiny e, tam získavajú prevahu a chcú získať kontrolu eh, napríklad nad eh, nerastným bohatstvom v krajine. Zároveň vláda eh, na to takmer vôbec nereaguje. Vláda sa zdá byť eh, mimoriadne nerozhodná, preto by som vás chcel poprosiť, aby ste hm, pokračovali tak, ako ste navrhovali. My vás budeme podporovať. Ďakujem slovo. Má Veronik de Kaiser eh, za socialistickú politickú skupinu. Ďakujem pekne, pán predseda, pán minister je samozrejme veľmi ťažké eh, predstaviť si takýto kontrast a takýto výbušný e, koktail napätia. Na jednej strane obrovská chudoba ľudí, najmä na severe, a na strane druhej obrovské bohatstvo, e, ktoré využívajú firmy a neváhajú znečisťovať napríklad vody rieky Niger. Potom je tam napätie medzi moslimským severom, kresťanským juhom, terorizmus, Boko Haram, tragické úmrtia rukojemníkov, sociálne nepokoje z dôvodu chudoby. Správne ste spomínali začiatok akejsi demokracie, kedy sa mm, občania snažia vziať osud do svojich rúk. Násilie je tam na dennom poriadku, každopádne paradoxne Nigéria zohráva významnú úlohu um, na úrovni Afriky, najmä západnej. Ako ste spomínali, prispievajú k posilneniu iniciatív um, na e, e, riešenie konfliktov, viedli rôzne mediačné schôdze na riešenie, na riešenie konfliktov v Sudáne v Demokratickej republike Kongo, dokonca aj ženskú politickú jednotku v Libérii. Takže toto všetko eh, je tam Nigeria, o ktorej teraz hovoríme, so svojimi eh, tienistými aj svetlými stránkami. Chceli by sme však, aby ste eh, on pretlmočili naše konkrétne žiadosti, aby ste požadovali transparentnosť od ropných spoločností, aby rešpektovali životné prostredie, aby odstránili škody, ktoré napáchali. Žiadame tiež zrušenie zákona, ktorý kriminalizuje homosexualitu. Je potrebné oslobodiť e, uväznených odborárov, spravodlivo rozdeliť bohatstvo a naliehať tiež na náboženskú toleranciu. Ďakujem, pani kolegyňa. Nasleduje pani Šáke dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Minulý týždeň som navštívila Nigériu. Nádej a očakávanie medzi Nigeričanmi. Would count and be counted transparently. On the night before the first round, an explosion close to Abuja killed žiadali o transparentnejší priebeh. No a počas volebnej noci sa skutočne výbuch, pri ktorom zomrelo 25 osôb. Väčšina z nich boli mladí ľudia, ktorí zúčastňovali dobrovoľnej činnosti a práce. No a terorizmus je prekážkou boja proti chudobe, proti extrémizmu a tí teroristi chcú dosiahnuť cieľ destabilizácie krajiny a ľudí proti sebe poštvať a poštvať proti sebe tých, ktorí nemajú žiadnu perspektívu. A Nigéria má petinu, žije tam petina obyvateľov západnej Afriky, no a požadujú také možnosti, ktoré si zaslúžia. Veľa z mladých ľudí vie o svete viac, ako ich rodičia vedeli, a to práve prostredníctvom médií a nových médií, vrátane skutočnosti, že nie každý je chudobný a že nie je potrebné, aby človek bol chudobný v takejto bohatej krajine. Mladá generácia filmovali, filmovala na svoje, foto, na svoje mobily voľby. Nebola by som prekvapená, ak by sa v Nigerii udiala podobná jara ako v arabských krajinách. Musíme investovať do mladé generácie, musíme robiť všetko preto, aby sme im dali možnosti a príležitosti na to, aby sme zabránili také skutočnosti, že sa tam prevezmú e, extremistické skupiny hospodársky aj politicky. Nigéria je veľmi bohatá krajina, pokiaľ ide o zdroje, pokiaľ ide o ľudský kapitál. Európska únia je pripravená pomôcť a zabezpečiť rovnosť príležitosti, pokiaľ ide o rovnakú distribúciu e, tých týchto, tohto blahobytu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani kolegyňa zo Zelených. Teraz bude hovoriť pani Sargentini. Ďakujem, pán predseda. V e, Nigerii žije viac než 150 miliónov ľudí a je to najväčší producent ropy e, v Afrike, ak e, tam bude nepokoj, bude destabilizovaný celý kontinent. Nigerii sa momentálne nevodí dobre. E, krajina síce dobre zarába na rope, ale polovica obyvateľstva žije v obrovskej chudobe doláre zarobené na rope sa strácajú vo vreckách niekoľkých eh, bohatých. Nigeria je jedným z mnohých prípadov v Afrike, kde eh, je veľké eh, nerastné bohatstvo, ktoré ale predstavuje kliatbu pre krajinu. A celé to vedie k extrémnym myšlienkam a k vzniku extrémistických síl na vlastnej chudobe sú vždy e, vinní e, tí druhy, a to tí druhy, e, ktorí veria v niečo iné. Ehm, takže treba veriť ešte viac skutočne je tam snaha hľadať Boha v Nigérii. Musíme sa zaoberať touto obrovskou chudobou v Nigerii, je treba zaoberať sa korupciou a Európa predsa môže urobiť niečo v krátkodobom horizonte eh, proti boju s korupciou. Smernica eh, upravujúca ťažbu ropy eh, musí byť presadená. Musíme vedieť, čo e, platia e, veľké koncerny vláde, aby to nemizlo vo vreckách niekoľkých osôb. E, Holandsko je tiež dôležitým aktérom v delte rieky Niger a Shell sa snaží obchádzať zákony, takže by som vás rada poprosila, aby ste takéto niečo nepripustili. Ďakujem. O slovo sa prihlásil Charles Tenok. Vážený pán predseda, pokiaľ ide o tých masakroch roku 2010 a ešte opakované únosy, e, to nám všetko pripomína, že Nigéria je nestálou krajinou. Treba povedať, že Nigéria, ako veľmi bohatá krajina na ropu subsahárskej oblasti, by malo žiadať e, o stále miesto v Bezpečnostnej rade a napriek tomu sú tu teraz určité problémy, pokiaľ ide o občianskú vojnu medzi severom a juhom. A tomu ešte pripadajú všetky iné možné druhy napätia. Vláda má problémy s týmito skutočnosťami, pokiaľ ide o boj proti rozšírenej korupcii vo verejnom živote. Ďalšie e, prípady, ktoré sa týkajú povstaní, ktoré sa tam udiali, zhoršujú bezpečnostnú situáciu v tejto krajine. E, Eh, uplatnenie šárie v 12 štátoch aj do ústavy. To takisto prinieslo veľký strach a obávajú sa hlavne kresťania v tejto krajine. A je to veľký problém, pokiaľ ide o udržateľnosť tejto krajiny a situácie demokratického charakteru. Eh, požiadavka eh, prepustiť talianského inžiniera a ďalšieho uneseného skončila tak, že obaja zomreli. Všetci tí, čo sú zodpovední v tejto krajine, by mali byť e, postavení pred sudca týchto dvoch občanov Európskej únie. E, prezident Jonathan má problémy zabezpečiť bezpečnosť tejto krajine a situácia celá končí v korupcii. A namiesto toho, aby sa tam zaviedla trhová, trhové hospodárstvo situácia zhoršila. My by sme mali podporovať zlepšenie situácie a musíme poukázať na to, že zhoršenie situácie bude mať e, negatívny vplyv aj na susednej krajine a bude to mať veľký vplyv aj na krajiny, ktoré sú to krajinou obchodu, ako napríklad Veľká Británia. Ďakujem pekne, teraz zostane slovo pán Provera, máte 2 minúty 30. Ďakujem, pán predseda. E, Konštatovali sme, eh, že mm, dochádza aj naďalej vo veľkom eh, štýle k zabíjaniu kresťanov. Ozbrojená skupina Bukhara chce krajinu islamizovať a eh, zabila tisícky kresťanov a tisícky kresťanov boli nútené ujsť. Takže e, tisícky obyvateľov sú diskriminované a e, nutené vycestovať a uísť z krajiny. Takže je tam akýsi druh e, rasizmu zameraný voči kresťanom a akceptuje sa to akosi rezignovanosťou priam s fatalizmom. Medzinárodné spoločenstvo a politici musia pozdvihnúť svoje hlasy a musia brať vládu na zodpovednosť. Rád by som bol, ak by aj umiernení moslimi, ktorí odmietajú extrémizmus, s nami spolupracovali a boli aktívni pri zasadzovaní sa o práva e, kresťanov u nich. Už sa tu spomínala veľká chudoba v tejto krajine. V, e, spomínalo sa tu aj Alžírsko. Je to bohatá krajina, krajina, ktorá e, má nerastné bohatstvo a e, mohla by uživiť všetkých obyvateľov, ale ako aj kolegyňa spomínala, je tam problém s korupciou, takže sociálne štruktúry v krajine sú úplne narušené, neexistuje vôbec trh, žiadne šance pre mladých ľudí, nie je tam e, demokracia. E, Nigéria potrebuje e, sily, ktoré sú poctivé, čestné. Ak toto nebude, nedá sa hovoriť o modernom štáte, nedá sa hovoriť o štáte demokratickom. Ďakujem. Slovo má kolega Štádler, vážený pán predseda, dámy a páni, pán minister. Mm, áno, môže byť, že z aspektu terorizmu a násilia sú tam určité špecifické e, veci. V 12 spolkových štátoch sa uplatňuje šaria. Vieme toto už dlhé roky a dlhé roky sa nič nedeje a chcem nadviazať na slova kolegu Perovera celkovo vzaté, možno rozpoznať, že v mnohých moslimských krajinách, údajne aj v tých, ktoré sa hlásia k arabskej jari, dochádza k e, útokom na kresťanov, či v Iráne, Iraku, Pakistáne, Libii, Sudáne e, čo e, je veľmi nápadné. Dostávajú sa tam kresťania pod tlak a my na to nenachádzame odpovede. Preto sa Európska únia musí pokúsiť o novú ofenzívnu a defenzívnu stratégiu, e, ktorú musí zrealizovať aj v politickom živote. Nepostačí, ak príjmeme toto prehlásenie zajtra. Nie je na ňom nič zlé, zdieľame ho, ale nič sa tým nevyrieši. Papier je trpezlivý, ale situácia týchto kresťanov v spomínaných krajinách je veľmi zlá. Títo ľudia potrebujú našu naliehavú eh, pomoc, takže tam musí Európa e, skutočne stať pri týchto kresťanoch a vypracovať nové stratégie, zvážiť si, e, ako by bolo možné týmto ľuďom lepšie pomôcť a vyvíjať tlak na krajiny, aby pomohli týmto ľuďom. Ďakujem pekne. A teraz bude hovoriť pán zástupca vysokej komisárky, lebo žiaľ nečakanie nás musí skôr opustiť a potom na závere rozpravy dám slovo pánovi komisárovi Pibelksovi. Takže nech sa páči, pán minister, máte slovo. Ďakujem pekne. Chcel by som sa ospravedlniť, ale musíme teda mám e, dôležité povinnosti e, doma, takže žiaľ vás musím e, opustiť skôr. Táto rozpráva bola veľmi zaujímavá. Aj počas mojej ostatnej návštevy v Nigérii som toho veľa zažil a pánovi komisárovi tu prenechám potom ďalšiu ďalšie pôsobenie v tejto sále o chvíľočku. Ak má niekto záujem z tejto situácie, e, urobiť náboženský konflikt. Potom je to práve Boko Hara. Myslím si, že práve toto e, chcú. Chcú, aby tam vznikol obrovský náboženský konflikt. Ide tu o krajinu, kde e, ľudia e, uzatvárajú manželstva nad rámec vierovýznania. Doteraz to e, bola krajina, kde takéto veľké konflikty neexistovali a preto by bolo skutočne veľkou chybou prísť s touto náboženskou kartou. Ale samozrejme všetky náboženstva majú právo praktizovať vlastnú vieru a je potrebné chrániť ich tie najexponovanejšie eh, skupiny, ktoré by boli v takomto prípade dotknuté, by boli moslimovia samotní. Rád by som sa tiež niekoľkými slovami vyjadril k tomu, eh, čo bolo povedané 8. marca. Eh, vyjadrili sme naš, našu sústrasť rodinám obetí. Zast- stratu ich e, rodinných príslušníkov a samozrejme odsudzujeme tento čin, považujeme ho za zločin. Je to zločin e, zabíjať ľudí, e, nech sú už argumenty akékoľvek a neexistuje žiaden argument, ktorý človeku dá právo siahnuť na život inému človeku. Títo ľudia, títo vrahovia musia byť odsúdení, nemôžu sa z nich stať mučeníci, e, sú to zločinci, ide tu o zločiny, pretože zabili iných ľudí. Veľmi stručne k e, ďalšej veci. Politické vedenie tak prezident, ako aj e, niektorí ministri e, budú, teda navštívime Eh, ich a dúfam, eh, že eh, aj v afrických krajinách sa objaví vláda, ktorá je usilovná, ktorá zastáva vysoké morálne ciele. Nigéria je krajina, ktorá bojuje s obrovským kým s obrovskou negramotnosťou. Je to krajina, ktorá je ale veľmi bohatá na nerastné suroviny. A pre vládu je samozrejme veľmi ťažké eh, byť eh, konfrontovaný s takýmto, eh, s takouto chudobou, takže bolo by dobré vidieť vyššie morálne štandardy. Nigéria má tiež možnosť byť akousi morálnou autoritou voči ostatným západoafrickým krajinám a môže prispieť k e, zvýšeniu stability. Avšak e, povedal som už e, politickým silám, že je potrebné primerane prerozdeliť hodnoty, ktoré má, ktorými disponuje táto krajina Vieme, e, že to nebude ľahké. Rád by som sa poďakoval za túto rozpravu. Je dôležité, aby Európsky parlament sledoval ďalší vývoj, sledoval tieto konflikty. Ale ako už bolo povedané, je to krajina, kde v nadchádzajúcich 50 rokoch sa e, bude toho veľa meniť a vyvíjať. Takže toľko na dnešný deň a ďakujem za diskusiu. My ďakujeme vám a teraz prejdeme k ostatným, k ďalším rečníkom. Pani ten. Ďakujem pekne, pán predseda. Počet útokov, ku ktorým došlo už kolegovia spomínali. Radikálne islamistické skupiny spáchali veľa útokov. Ich počet e, rastie, o životy prišli stovky ľudí. E, Boko Haram využíva situáciu na destabilizáciu v krajine. Je tam veľká nezamestnanosť, korupcia, mm, e, mladí ľudia sú bez nádeje a to je veľmi dobrou živnou pôdou pre extrémizmus. Už tu spomínali kolegovia a aj ja si myslím, že Európska únia musí nielen odsúdiť násilie, ale musí urobiť všetko preto, aby sme Nigériu podporili. Dôležité je, aby sme eh, preskúmali príčiny a pomenoval ich príčiny, ktoré viedli k tomu, že takáto bohatá krajina ako Nigeria nie je skutočne bohatá. Musíme urobiť všetko preto, aby v regióne existovala skutočná spolupráca a musíme prispieť k tomuto procesu. Pán predseda, eh, holandský minister zahraničia minulý týždeň poprosil o to, aby Boko Haram bolo mm, zaznamenané do zoznamu teroristických skupín. Ak tomu tak nebolo, potom by sa to malo urobiť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne našim ďalším rečníkom je pán Cortez Lastra. Predseda, komisár, na úvod by som chcel povedať, že ľutujem násilnosti posledných mesiacov v Nigérii. Je to krajina, ktorá má skutočne vynikajúce výhľadky na rast, vyváža ropu a mala by mať teda prostriedky, ktoré treba používať na boj proti chudobe a spoločenským rozdielom. Vážený pán predseda, vo výbore pre rozvoj a tiež eh, vystupujem za boj proti chudobe, ďalší rozvoj. Tieto aspekty sa vzájomne podporujú. Nigéria prežíva v súčasnosti konflikt. Medzi príčiny patrí okrem iného aj absolútna chudoba, ktorá postihuje väčšinu obyvateľstva. Blahobyt krajiny nie je správne rozdelený. Sociálne slabí nemajú absolútne žiadny prístup ani k základným službám. No, Európska únia môže rozvojovú politiku niečo urobiť. Potrebujeme spoločnú stratégiu na boj proti chudobe a podporu služieb. Európska únia musí prispieť k tomu, aby obúrala nerovnosti a rozdiely v krajine. Treba bojovať proti absolútnej chudobe. No a vieme, lepšie ako kedykoľvek predtým, že politika spolupráce nebude stačiť. Potrebujeme eh, koherentnosť. A ja by som chcel ešte poukázať na to, že je veľmi dôležitá v tomto ohľade aj transparentnosť. Vážený pán predseda, rád by som ešte poukázal na jedno obrovské riziko pre Nigériu a zónu západnej Afriky. Dlhodobé suchá zlé žatvy, Vstúpajúce ceny potravín, to všetko poukazuje na to, že v regióne hrozí hladomor. OSN už predtým varuje. Treba včas zasiahnuť, treba nájsť odpoveď na hladomor ešte predtým, než, než si vyžiada ešte viac obetí. Ďakujem pekne. A slovo má teraz pán Görens. Nech sa páči. Ďakujem pekne, predseda. Ďakujem za, no že, aj za tú cenu, že nebudem originálny, by som chcel povedať, že násilie a barbarstvo v Nigérii bohužiaľ para na úrodnú pôdu. Nigéria zatiaľ nie, nedokáže riadiť štát tak, aby dokázala chrániť svojich občanov. A takže skupinky, či už v službách islamského fundamentalizmu, alebo etnických menšín nikto nekontroluje. Bohužiaľ, zdroje, ktoré vyplývajú z ropy, nie sú využívané pre dobro obyvateľstva a nestabilita v delte Nigeru, korupcia a tak ďalej, to sú všetko veľmi významné témy, avšak to, by mali riešiť v prvom rade nigerijské orgány. Ďakujem pekne. Teraz ďalšia rečnička. Ďakujem pekne, predseda. Ja vítam príležitosť hovoriť o Nigérii. Je to skutočne obrovská krajina, veľmi dôležitá. Je veľmi dôležitá z globálneho hľadiska, medzinárodného hľadiska. No a ja lutujem, že zdá sa, že jediný spôsob, ako diskutujeme o Nigérii, je prostredníctvom ďalšej rezolúcie, ďalšieho uznesenia. No, rada by som reagovala na, na niektoré veci, ktoré tu dnes zazneli. Treba jasne to povedať. Boka Haram je hlavnou silou, čo sa týka násilnosti, ale oni ne, nevraždia len kresťanov. Zomreli už aj eh, muslimy, muslimov, zabili už muslimov, ktoré s nimi nesúhlasia No a rovnako sme videli, že tieto udalosti odsúdili lídry politických náboženských z rôznych perspektív. No a ďalej treba povedať, že k tomu, čo spája túto krajinu, nielen rozdieluje. Samozrejme, korupcia je dôležitou vecou, dalo by sa so urobiť oveľa viac. Ja vítam nedávny nedávny pokus na bory na britských súdoch. No a krajiny alebo jednotlivci dokážu len nedokážu všetko, ale krajina chce vládu, no, občania preto boli ochotní hodiny čakať na slnku, aby mohli voliť. Ja však myslím, že Európska únia tiež musí zmeniť svoj vzťah k Nigérii a parlament musí posilniť naše vzťahy s nigerijským parlamentom. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. No a zdá sa, že pán Šimanský tu práve nie je. A preto, ako ďalší rečník, dostane slovo pán Belder na 1,5 minútky. Nech sa vám páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Islamistická teroristická organizácia Boko Haram má Nigériu pevne alebo drží Nigériu pevne v rukách. Je to veľmi znepokojujúca situácia. No a je to dokonca také zlé, že kresťania trpia. Boko Haram pácha násilnosti a vzniká obrovské napätie s kresťanskou menšinou. ktorá sa pácha aj z pomsty a Boko Haram zabil, alebo zabila už aj moslimov. Takže pán predseda, teraz sa dostávam k podstate problému, ktorá, ktorá sa uvádza aj v dokumente tiež Do akom rozsahu sa Boko Haram dostal do orgánov krajiny ako sa už dokázal, dokázala táto organizácia infiltrovať. No a nie, aby som chcel položiť eh, otázku komisárovi na budúci týždeň. Ju položím aj pani Eštonovej. Možno to vie už pani Eštonová. Čiže ako sa už Boko Haram infiltrovala do štátnych orgánov a štruktúr. No a ďalej sú zástupcovia Boko Haram už aj v Európe, vo Veľkej Británii? To sú veľmi dôležité otázky. Ďakujem pekne, kolega. No a ďalšou rečníčkou je pani Dodz. Ďakujem pekne, predseda. Ja som zo Severného Írska a veľmi dobre poznám strach a boleste, ktorú cítia, ktorú cítia obyvateľia Nigérie kvôli teroru, nábeženskému teroru a fundamentalizmu. Vo februári v meste Josa zomreli traja ľudia po bombovom útoku na kostol. Teroristi nás neustále varujú. Útočíme len preto, že to je kostol. A môžeme zautočiť na ktorýkoľvek kostol. Ešte sme len začali. Zdá sa, že militanti islamisti Boko Haram chcú zbaviť Nigériu kresťanského obyvateľstva. No a samozrejme, a ja tiež príjmam to, čo povedali ostatní, že iní ako kresťania tiež trpeli a umreli. Ja chcem jasne povedať, že odsudzujem všetky útoky. Smrť kvôli náboženstvu nie je, nie je, nie je priateľná. Treba to nazvať a jasne, nie je to len o chudobe a korupcii, ale tiež o útokoch na e, istú časť spoločnosti a obyvateľstva. Ďakujem pekne. No a ďalším rečníkom je pán Kačmárek, vážený pán predseda, vážený pán komisár, dámy a páni, v roku 2010 Európsky parlament prijal uznesenie, e, ktorom odsúdil masaker v meste Jos bolo, boli hromadne zabití mnohí kresťania. Dnes, bohužiaľ, môžeme konštatovať, že situácia sa zhoršila. Náboženská sloboda je garantovaná ústavou, avšak štátne orgány sú slabé v boji proti organizovanému zločinu. Organizácia no, Boko Haram terorizuje kresťanské, kresťan, kresťanov a zavádza šariu do všetkých oblastí Nigérie. Uchyluje sa k bombovým útokom, pri ktorých zomreli zomrelo už stovky ľudí. Pred týždňom zomreli dve, dva unesení, dva rukojemníci. No a dôvodom vraždenia v Nigerii je náboženstvo. No a experti tvrdia, že dôvody sú veľmi komplexné. Dnes sa zdá jasné, že hlavným dôvodom násilnosti je náboženská neznášanlivosť. Boko Haram sa dá preložiť ako západné vzdelávanie a západná výchova je hriech. No a boj proti hriechu má náboženskú podstatu, no a preto treba podporiť v Nigerii tých, ktorí sú proti náboženským fanatikom. Ďakujem pekne. No a ďalší sa o slovo prihlásil pán Berman. Ďakujem pekne, predseda. No, my sme istotne všetci, všetci otrasení z udalostí, pri ktorých zomreli mnohí ľudia, nepodarené záchranné akcie, pomsty a tak ďalej medzi obyvateľstvom sú skutočne ex- explozívne napätie a ukazuje aj neschopnosť vlády budovať stabilitu. Na to treba dialog medzi e, náboženstvami. Avšak v prvom rade musí fungovať právny štát mm, a Nigeria je veľmi bohatá krajina, avšak e, zdá sa, že opak je pravdou. Ropa spôsobuje problémy, ľudia utekajú do iných krajín. V EÚ by sme mohli zohrávať dôležitú úlohu ak by neprofitovali, neprofitoval len Shell, a tak možno aj lokálne obyvateľstvo by profitovalo z príjmov. No a ak by sa vyberalo viac daní, tak by bol silnejší štát a preto musí byť smernica o transparentnosti čo najskôr prijatá. No a v rámci nového plánu pre politiku je viacero priorít, dôležitých priorít. No, Európska únia a vysoká predstaviteľka, ako môže podporiť Nigériu, no to ukáže, čo pre nás tieto zásady v skutočnosti znamenajú. Ďakujem pekne. No a slovo má teraz pán Rinaldi. Grazie, presidente. Tra... Ďakujem pekne, pán predseda. Pri početných nešťastiach, ktoré sa udiali v posledných rokoch, tam patrí aj zavraždenie Franka Jamlera a jeho britského kolegu. Je to skutočne smutná udalosť a smutné sme smutní na základe tohto úmrtia, ale takisto aj na základe toho, ako sú koordinované záchranné akcie. Európska únia bola pritom neprítomná. Taliansko sa stiažovalo, že nemal dostatočné informácie ohľadne toho, čo sa tam udialo. Ale chcel by som komisári povedať následovné. Európsky občania potrebujú celkom jasnú tvár, našej zahraničnej politiky tvár, ktorá potom preberie na seba zodpovednosť mene členských štátov, predovšetkým v tých oblastiach, kde dochádza k zlej koordinácii, ako napríklad pri tejto záchrannej akcii v Nigerii. Bolo tu strašne veľa zranených, Taliani, Briti, chceli by sme vyzvať Nigériu k tomu, aby urobila nápravu a zmenu. Avšak musíme si rozmyslieť aj, čo môže urobiť Európska únia na to, aby sme boli dôveryhodní. Ďakujem pekne, teraz zostane slovo pani Lochbiller. Ďakujem pekne, pán predseda. Tieto strašné násilné činy Boko Hara boli pomenované zo strany mojich kolegov, sú skutočne strašné a pokiaľ ide o ich brutalitu, vždy sa dostanú vďaka nej do médií. Chcela by som pripomenúť, že aj v minulosti došlo k extrémnym násilným činom Niger. Napríklad v júli roku 2009 bolo zabitých viac ako 700 ľudí, v januári roku 2010 spolkovom štátu Blateau pri násilnostiach prišlo o život viac ako 300 ľudí a zhruba 10 tisíc ľudí bolo vyhnaných. Vláda zriadila prieskumné organizácie a takisto spolupracuje so súdmi, ale tak v roku 2009 ako ani v roku 2010, ani v roku 2008 tieto správy neboli zverejnené a neboli pomenovaní zodpovední. To sú veľké premeškania príležitosti a chcela by som zdôrazniť, že tá požiadavka, ktorú my v našom uznesení máme, je tá, že potrebujeme nezávislé preskúmanie týchto prípadov porušovania ľudských prípadov a že to potom bude viesť aj k spravodlivým súdnym sporom a že tí zodpovední budú postavení pred súd. A to na oboch stranách. To by som chcela pripomenúť. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz dostane slovo pán Žobro. Vážený pán predseda, my sme svedkami tragédií v Nigérii. Svedči, vidíme tu, že sa tu zabíjajú ľudia, ktorí sú zabíjani na základe náboženskej nenávisti. Islamisti útočia na kresťanské komunity iba preto, že ich náboženstvo je odlišné, že ich tradícia a hodnoty sú odlišné. Je absolútne strašné, že v súčasnosti, v dnešnom svete tieto tragédie vôbec sa konajú. Avšak takéto strety s kresťanmi uh, už boli zaznamenané v 90. rokoch a medzinárodné spoločenstvo vo svojom prístupe nebolo konzistentné, dôsledné. Uh, Následky vidíme aj v tej situácii, čo sa stalo napríklad nedelu, keď teroristi z Boko Haram využili bomby v kostole v Jos a zabili 14 ľudí. Dnes musíme sa vyjadriť proti týmto e, útokom. A to jednomyselne musíme pripraviť plán, aby sme podporili nigerské úrady v ich boji za zmier v krajine musíme sa vyjadriť proti islamistickému extrémizmu. Ďakujem pekne, pán Mičo. Ďakujem pekne, pán predseda. E, skutky Boko Haram sú strašné a fanatické, plné nenávisti a, a musí sa to prešetriť aj z pohľadu súdnictva. A ja by som apeloval na pani vysokú predstaviteľku, aby zabezpečila situáciu, že sa zodpovední postavia pred súd od roku 2009 boli povstania proti vláde a táto organizácia je zodpovedná za stovky úmrtí. Za posledné mesiace rozšírili e, svoje útoky aj na kresťanov, čiže už nielen na úrody. Na úrady. E, útočili na kostoly, kde zahynulo veľa ľudí. V hoci ktorej spoločnosti by takéto niečo bolo neakceptovateľné. Avšak chcem povedať, že Nigéria je s 8. svetovým producentom ropy a má 144 miliónov obyvateľov, ktorá, z ktorých väčšina žije pod úrovňou chudoby. Myslím si, že to je niečo, na čo musí poukázať pani vysoká predstaviteľka. To nie len v rokovaniach s predstaviteľmi tohto štátu, ale aj s, s výrobcami ropných produktov. Musíme jednoducho sa snažiť spolupracovať so všetkými, ktorí sú proti takýmto strašným teroristickým útokom a ktorí môžu navodiť zlepšenie situácie. Ďakujem pekne. Teraz by som požiadal pani Kretu eh, o slovo na minútu. Ďakujem pekne, ďakujem pekne, pán predseda. To, čo sa deje v Nigérii, nestabilita, násilie, extrémizmus, to sú všetko strašné skutočnosti a nemôžeme pripustiť, aby tu eskalovala náboženská nenávisť v Afrike. Musíme dávať pozor v tomto regióne na to, že sú tu skupiny, ktoré majú prepojené na al qaidu Nigeria má 145 miliónov obyvateľov a väčšina z nich je veľmi chudobných. Nigeria je druhým najväčším vývozcom ropy avšak korupcia tam prekvitá a súvisí to aj s celkovou situáciou v tejto krajine. Treba urobiť všetko preto, aby sa táto zlá situácia odstránila. Ďakujem pekne. Pán Peterle, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, vážený pán komisár, kolegyne, kolegovia. V Lani som mal v čase volieb príležitosť lepšie spoznať Nigériu, ktorú považujem za jedného z kľúčových partnerov Európskej únie. Je mi ľúto, že po voľbách došlo k teroristickým a iným násilným činom, ktoré destabilizujú spoločnosť, najmä podporujú rozmach terorizmu. Som presvedčený, že vzťah medzi kresťanmi a moslimami nie je kľúčovou vnútropolitickou otázkou v Nigérie. Viem, že väčšina kresťanov i moslimov si želá mierový, demokratický a trvalý rozvoj Nigérie za uznávania vnútornej rozmanitosti za mierovú, stabilnú budúcnosť Nigérie treba tri veci. Zlepšiť kvalitu vládnutia v duchu sociálnej spravodlivosti, úcty k rôznym etnikám a v duchu rovnomerného rozvoja spoločnosti. Systematicky sa treba zaoberať príčinami konfliktov a spoločnými silami treba zabrániť terorizmu, najmä násilnému presadzovaniu politickej vôle. Navrhujem, aby Európske spoločenstvo v tomto duchu posilnilo spoluprácu s Nigériou kritériou a aby sme ďalej rozvíjali aj parlamentný rozsah politickej spolupráce. Dovolte, aby som medzi nami privítal e, jeho excelenciu pána e, veľvyslanca e, Nigérie, ktorý je tu dnes prítomný. Ďakujem pekne, pán Peterle. A teraz ešte dostane slovo pani Štrifler. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár, ctení kolegovia a kolegyne. Parlament musí odsúdiť tieto násilné skutky v Nigérii, predovšetkým pokiaľ ide o útoky zapričinené organizáciou Boko Hara. Ide tu o skutočne extrémistické skutky a to všetko vedlo k tomu, že je tu teraz určité prostredie pre teroristov, ktorí môžu veľmi jednoducho nájsť podporovateľov medzi mladými nezamestnanými ľuďmi. Vláda v Nigérii by mala urobiť opatrenia na to, aby chránila občanov a aby potierala aj korupciu. Európska únia musí vláde v Nigerii vyjadriť podporu. Nemôžeme prehlasovať iba nejaké vágne vyhlásenia. Nemôžeme povedať, že to má celé iba náboženské pozadie. Musíme sa pozrieť na skutočné príčiny pretože tieto sú hospodárskeho a ekonomického charakteru. Nigéria je jeden z, najväč- z najväčším producentom ropy v Afrike, avšak toto bohatstvo sa spravuje veľmi zlým spôsobom. A je, to aj, je tomu aj tak, že úrady v Nigerii podporujú medzinárodné podniky a musia urobiť v svojom prístupe zmenu. Musia začať konečne bojovať proti znečisťovaniu životného prostredia, ktoré sú zapričinené mm, produkciou ropy. Ďakujem, pán Preda. Ďakujem pekne, pán predseda. Už od minulého roku, čiže viac mesiacov, sú správy z Nigérie stále znepokojujúcejšie. Útoky Boko Haram sa stali stále viac násilnejšími. V, roku, v novembri roku 2011 sme mali 65 ľudí, ktorí v celom slede útokov prišlo o život. Na Vianočný deň prišlo o život 44 ľudí, pretože tu bol útok, ktorý sa udial pred katolickým kostolom. A útoky z piatku na severe Nigérie viedli k úmrtiu minimálne 185 ľudí. Tento útok je jeden z najhorších e, násilných činov, ktoré vykonal Boko Haram už celé roky, už celé desaťročia je Nigéria miestom, kde sú spory medzi moslimami a kresťanmi. To sa už nemôže ďalej ignorovať. Kroky tejto skupiny ohrozujú vyváženosť a harmóniu v celom tomto regióne. Stále viac ľudí sa pýta, či Nigéria eh, či situácia v Nigerii sa ešte zhorší. Naša podpora pre túto krajinu je veľmi dôležitá na to, aby sme vytvorili klímu porozumenia a medzinárodného uh, pozitívneho prístupu. Chcela by som pokázať aj na bod číslo 7 nášho uznesenia. Boko Haram neohrozuje iba Nigériu, ale celý región na základe možných prepojení s ostatnými organizáciami. Musíme podporiť medzinárodné snahy dosia- dosiahnuť zlepšenie situácie. Pán Sonik. Ďakujem pekne, pán predseda. Násilie, ktoré je založené na náboženskej nenávisti, už stálo život veľa obetí v Nigérii. V roku 2009 tieto násilia eskalovali a hlavným aktérom tohto násilia je skupina Boko Haram. Od júla roku 2009 sa zorganizovalo 180 bombových útokov proti kresťanskej komunite, kde prišlo o život 900 ľudí. Ehm, dokonca 44 priamo na štedrý večer. Chcú zaviesť šáriu vo všetkých 36 štátoch Nigérie a oznámili, vyhlásili vojnu kresťanom a chcú ich vyhnať zo severu e, krajiny. Je to náboženská skupina, ktorá je najviac prenosledovaná v celej krajine a to znamená, že E, z toho môžu vyplynúť ešte migračné prúdy smerom do Európy. Situácia v Nigerii je poznačená korupciou a politickou nestabilitou a nerovným prerozdeľovaním zdrojov. Krajina, ktorá je druhá, pokiaľ ide o HDP v Afrike, a ktorá je veľmi dôležitým dodávateľom ropy do Európy, táto skutočnosť eh, privádza náboženských fanatikov k takýmto strašným skutkom a mali by sme posilniť eh, dialog s vládou v tejto krajine. Ďakujem pekne a teraz zostane slovo pán Svensson. Ďakujem pekne, pán predseda. Dánsky minister zahraničných vecí vo, svojich, eh, vo svojom finálnom sumári poukázal na to, že Nigéria v politických úsilí sa skutočne snaží, to je možné, ale je politovania hodné, že takto bohatá krajina na ropu, ako je e, Nigéria, je tak skorumpovaná a že tam je toľko ľudí, ktorí musia žiť v chudobe. Hovoríme tu o situácii, E, medzi moslimskou a kresťanskou komunitou. Prirodzene táto situácia je zlá, ale zároveň treba uviezť aj to, že celé milióny eur počas viacerých rokov boli vyplácané a my dúfame, že tieto finančné prostriedky boli naviazané na celkom konkrétne ciele, pokiaľ ide o uskutočnenie a uplatňovanie ľudských práv. Musíme podporovať predovšetkým eh, právo na slobodné vierovýznanie, pretože to súvisí s ľudskými právami. Ľudské práva to je veľmi komplexný pojem, ale v Nigerii ide predovšetkým o náboženskú slobodu a problém, ktorý s ňou súvisí. Nede tu iba o túto skupinu, o ktorej stále hovoríme. Nemôžeme prijať iba to, že sa budeme snažiť E, vyjadrovať v tejto situácii musíme klásť konkrétne podmienky. My si uvedome, že Nigeria je dôležitou krajinou v Afrike, ale potrebujeme od tejto vlády konkrétnejšie výsledky. Ďakujem pekne. Teraz dostane slovo pán Šťastný, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. My všetci sme vyjadrili politovania hodné nad skutkami e, skupiny Boko Haram ktorí zacielili svoje útoky na kresťana. Dva útoky v, januá- dva útoky v januári a v decembri a pri, viedli, priviedli o život viac ako 400 ľudí a eskalovali situáciu medzi severom a juhom tejto krajiny. Takéto napätia v krajine bráňa tomu, aby sa implementovali potrebné štruktúrálne reformy. Takisto brzdia naše európske úsilie, ktoré má viesť k sociálnemu, hospodárskemu a politickému rozvoju v tejto krajine a celá situácia v tomto regióne sa destabilizuje kvôli významu a dôležitosti tejto krajine v regióne. Riešenia nie sú ľahké a musíme si uvedomiť, že etnické a náboženské konflikty sú hlboko zakorenené v nigerskej eh, histórii. Vláda sa musí vysporiadať s problémami týchto náboženských problémov, ako je chudoba, e, nezamestnanosť, korupcia, e, neprístup k pitnej vode a tak ďalej. Európska únia sa snaží riešiť tieto problémy, ale musíme vytvárať väčší tlak na vládu, aby uplatňovala právny štát a musíme, a musíme teda dbať na to, aby potrestali tých zodpovedných Regionálny rozvoj a silný právny štát je riešením. Iba bezpečnostné a rozvojové programy môžu odvrátiť ľudí od radikalizmu a etnickej nenávisti. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pán Šťastný. A teraz dostane slovo pani Esaja. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Nigéria je jedinou krajinou na svete, kde je, je rovnaký počet kresťanov a muslimov. A jedna veľká výzva tejto krajiny je, aby boli jednotní a bojovali proti terorizmu spoločne. Za ostatných mesiacov hnutie Boko Haram vykonalo útoky na kostoly, administratívne budovy a tak ďalej. A útoky počas uh, bohoslužby na štedrý večer, to je niečo, čo my jednoducho nedokážeme pochopiť. Cieľom tohto hnutia, tejto skupiny je vytvárať napätia medzi oboma komunitami. Moslimovia, pán Bohári, vodca moslimského hnutia, kritizoval a, e, kroky pána e, predsedu vlády. To znamená, čas je skutočne už, je najvyšší čas, aby sme všet, aby sme sa vyjadrili v prospech zmieru medzi týmito dvomi komunitami. Je však aj skutočnosťou, že Boko Haram má určité prepojenia e, s al qaidou a bezpečnostná situácia e, je daná aj skutočnosťou, že bojovníci sa vracajú do Nigérie zo susedných krajín a nelegálne zbranie sa takýmto spôsobom z týchto krajín dostávajú do Nigérie. Takže musíme robiť všetko preto, aby sme stabilizovali túto krajinu. Ďakujem a teraz dostane slovo pán Brok, predseda e, Výboru pre zahraničné záležitosti. Vážený pán predseda, kolegovia, kolegyne, vážený pán komisár, ja si myslím, že tu musíme rozšľať dve veci Musíme ich vnímať v kontexte. Jedna vec je situácia v Nigérii. Ide o krajinu, ktorá súvisí s AKT štátmi, krajina, s, ktorou máme dobré, s ktorou máme dobré vzťahy. Pán komisár, viete dobre, akým spôsobom sa tejto krajine z našej strany pomáha. Takisto musíme dať aj na to, aby táto vláda, ktorá vlastne spravuje bohatú krajinu na základe ropných dispozícií, ako to povedal aj pán kolega Šťastný, musíme zabezpečiť sociálne zlepšenie v tejto krajine. Avšak musíme si podľa uvedomiť aj to, že Boko Haram argument argumentuje a koná určitým spôsobom, ktorým sa argument, ktorý využívajú aj iné islamistické štáty, respektíve islamistické skupiny v iných štátoch, pokiaľ ide o prenasledovanie kresťanov. 75% všetkého prenasledovania ľudí na základe náboženského presvedčenia sa momentálne, sú momentálne namierené proti kresťanom. A myslím, že to treba povedať celkom jasne. Islamský svet a predstaviteľia islamskej viery, hoci nemajú centrálne vedenie, musíme na nich apelovať, aby sa vyjadrili proti takýmto násilným skutkom. Musia sa od nich dištancovať. To je jediný spôsob. Máme problémy v Sýrii, v Egypte a v ostatných krajinách a vidíme výsledky už aj v Iraku. A myslím, že z tohto dôvodu je veľmi dôležité, aby za, be, zahraničná služba vymenovala špeciálneho zriadenca, ktorý bude v kontakte s patričnými grémiami, aby hovoril aj o téme prenasledovania kresťanov. Musíme sa pozrieť na to, aby sme peniaze skutočne dávali k dispozícii na riešenie tejto situácie a Európa, ktorá vychádza z kresťanstva, musíme musí celkom jasne povedať, že a e, tieto útoky nesmú byť namierené proti kresťanom. Ďakujem pekne a teraz zostane slovo pán Šimanský. Ďakujem pekne, dámy a páni. Nigeria je ďalšou krajinou, kde militantný islám e, chce násilím presadzovať zákony. Prvými obyťami sú kresťania, ktorí tam žijú. Tisícky Nigeričanov, Nigeričanov stali obeťami režimu šaria vo viacerých oblastiach znamená diskrimináciu v prístupe k vzdelávaniu, práci a tak ďalej. Európa už nemôže ostávať viacej lahostajná. Musíme robiť všetko, aby sme ochránili Nigériu a občanov na základe dohody s Kodonom musíme uplatňovať všetky ustanovenia tak, aby nikto v Nigerii nemohol si myslieť, že zločiny proti ľudskosti a náboženskej slobode môžu ostať nepotrestané. Z KHTI ako prvý dostane slovo pán Brons. Nigéria stále dostáva pomoc po 50 rokoch nezávislosti. E, má nedostatočný hospodársky rozvoj, no a väčšina obyvateľov žije pod hranicou chudoby. Je Nigéria taká chudobná, pretože nemá zdroje? Nie. Je to 8 najväčší producent ropy. To je skutočne záhada. Nigéria zažíva obrovskú vlnu e, násilia a násilnosti. Čo, kvôli čo, aká je príčina a aká je príčina týchto problémov. Nigeričania vedia, alebo obviňovali ich kolonizátorov zo svojich problémov. No a to prispelo k vojne v roku 1967. Samozrejme, Európania neurobíme rovnakú chybu. My by sme nechceli, aby európske štáty niekto usadil. No, ďakujem pekne, pani Basesku. Ďakujem pekne, predseda. Prednedávnom sme obdržali správy z Nigérie, no a celkovo sa veľmi hovorí, veľmi často hovorí o násilných činoch. E, máme z toho e, obavy, pretože narastá na terorizmu a otázka znie, čo sa dá robiť, aby sa situácia ďalej nezostrovala. Následky môžu byť skutočne zničujúce krajine žije 150 miliónov ľudí, viac ako 200 etnických skupín, no a 50% obyvateľov sú moslimovia a 40% sú kresťania. Už napätie ešte viac stúpa, no a 90, viac ako 90% obyvateľstva žije z jedného dolára na deň. Aj napriek tomu, že že Nigeria má obrovské nerastné bohatstvo. Mňa by zaujímalo, aby nám, aby nám vysoká predstaviteľka povedala, ako ďalej. Ďakujem pekne. To je teraz zatiaľ všetko. No a ak nie sú žiadne ďalšie pripomienky, tak slovo dostáva pán komisár. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ja som presvedčený, že dnešná debata opätovne preukázala angažovanosť Európskeho parlamentu pri podpore ľudských práv a v boji proti terorizmu. Tešíme sa na podporu Európskeho parlamentu zvýšime naše kontakty a spoluprácu s Nigériou, ktorá je na križovatke, na historickej križovatke. Nigéria má problémy, ale aj množstvo príležitostí. Čo môže urobiť e, komisia, aby pomohla Nigerii riešiť jej problémy? No, dnes podporujeme Nigériu 200 miliónmi eur v programe Delty Nigeru. A rovnako sa zamýšľame nad tým, ako podporiť program v severnom, Severnej Nigérie. Je tam mnoho víziev uvediem len, uvediem len vzdelávanie. Len 74% navštevuje školy a len veľmi nízke percento ukončí základnú školskú dochádzku. Boko Haram bráni deťom, aby pomohli sebe, pomohli rodinám a našli nejaké východisko z chudoby a to znamená, že angažovanosť s Nigériou a jej pomoc je skutočne kľúčová. v rámci dialogu o ľudských právach sa budú, budú skloňovať iste aj náboženské slobody. Kresťania nemôžu prichádzať o slobodu, ja si myslím, že dialog o ľudských právach bude aj v budúcnosti pokračovať. Vysoká predstaviteľka má e, viaceré návrhy, o ktorých sa bude hovoriť na schôdzkach s ministrami zahraničných vecí, o ktorých sa aj hovoril minulý týždeň e, v Dánsku. Ako môže Európska únia pomôcť Nigerii v boji proti Boko Haram? po stretnutí ministrov EU a Nigérie sme začali vypracovať balíček na boj proti terorizmu. Bude sa zaoberať základnými príčinami radikalizácie, hlavne chudobou, marginalizáciou v rámci spoločnosti a nedostatkom pracovných miest. A rovnako máme dimenziu však spravodlivosti a právneho štátu. Nigéria financuje vlastnú stratégiu boja proti terorizmu. Ďalej k zabitiu dvoch, dvoch európskych rukojemníkov by som chcel vyjadriť svoju sústrasť a tak rodinám obeti ako ich blízkym. Odsudzujeme trestné činy, únosy. Páchatelia musia byť postavení pred spravodlivosť a musia byť za na zodpovednosť za svoje zločiny. No a posledná vec, ktorú by som chcel zdôrazniť, sa týka príjmov z predaja ropy. Ja myslím, že komisia predložila už návrh na väčšiu mieru transparentnosti, na vykazovanie príjmov. No a ja dúfam, parlament podporí tieto opatrenia, pretože chápeme, že boj proti chudobe si vyžaduje tiež, aby všetky, spolo, všetky firmy vykazovali transparentne príjmy tých, ktoré, tých, ktoré krajine. Pán komisár, ďakujem pekne za vaše záverečné pripomienky. A v rámci tejto, tejto debate bolo predložených 7 návrhov uznesení. No a diskusia o situácii v Nigerii je, Nigerii je tým ukončená. Hlasovanie sa uskutoční zajtra o 12.00. No a týmto sa dostávame k ďalšiemu bodu dnešného programu a to je situácia v Bielorusku. No a opätovne zastúpenie vysokej predstaviteľky dostane slovo komisár Pibox. Nech sa páči, pán predseda, vážené poslanky, vážení poslanci. Ja som veľmi rád, že dnes môžeme hovoriť o situácii v Bielorusku a že tu môžem vystúpiť v mene podpredsedničky komisie pani Eštenovej. Európska únia je čoraz viac znepokojená